ideológiou a únia obohacuje len tých, ktorí z toho majú finančné zisky a zamestnanci nie sú riadne odmaňovaní, sú vykorostovaní. Musíme skonštatovať aj to, že e, mm, je tu snaha, aby tento systém e, pretrval. Ak sa únia radikálne nezmení, e, ľudia sa od nej odvrátia, ako keby nestačil britský príklad. Uvidíme, že čo bude v európskych voľbách, to bude ďalší, ďalší takýto úder a bude to takto pokračovať. Ďakujem pekne. Pán Koch, Vážené kolegyňa a kolegovia, eh, keď eh, budeme eh, svojvoľne E, vykladať náš rokovací poriadok, tak mi to naháňa hrozu. Ale teraz chceme. Bol som na e, diálnici A4 v Nemecku nedávno, navštívil som tam tie e, oddychové parkoviská pre e, vodičov nákladných vozidiel a rozprával som sa s vo, rumúnskymi, polskými vodičmi. A čo mi hovorili? V prvom rade cítia sa vykoristovaní. Podľa minimálnej mzdy alebo ne, ne, neodvážia sa pýtať šéfa na, tá, na tú minimálnu mzdu, ktorá im patrí, alebo tie e, týždenné návraty domov. Po druhé, žijú naozaj v nedôstojných podmienkach. Po tretie, e, viete, vedia o schránkových firmách v krajinách e, pôvodu a o nelegálnej kabotáži, ktorá skresluje hospodárskú súťaž a po štvrté prajú si nebyrokratické a kontrolovateľné európske pravidlá. Takže kolegyne a kolegovia, nezatvárajte oči pred realitou, pretože profesionálni vodiči na európskych cestách si naozaj zaslúžia, aby sme našli konštruktívne riešenia ich problémov. Počúvajte e, aj tých, ktorí sú na tej e, základni. Ďakujem, pani Regner, jedna minúta. Ďakujem pekne. Musíme zlepšiť katastrofálne pracovné podmienky na e, vodičov nákladných vozidel v Európe. O to ide. Aj ja, pán Koch, hovorím s týmito vodičmi na Eh, tých parkoviskách, eh, napríklad pri rakúskej hranici. Ja počujem viac menej to isté, čo ste spomínali vy celé dni, sedia za volantom, eh, jazdia aj 15 hodín v kuse, žijú na parkovisku a pracujú a spia v kabine, ktorá je často menšia ako taký psí koterec a ešte v noci majú chrániť a strážiť tovar a to všetko za úplne minimálnu mm, odmenu. Takže sa pýtam, čo sú samozrejme chcú e, riadnu odmenu, riadne pracovné e, riadny pracovný čas, chcú vidieť svoju rodinu. Čiže mali by sme konečne spolu zahlasovať za férové pracovné podmienky na európskych cestách. Mali by sme zahlasovať za prísne kontrolované pracovné časy, časy oddychu, časy prestávky to si vyžaduje, e, ak chceme preukázať úctu tvrdopracujúcim vodičom nákladných mm, vozidiel. Pán Van Delen na minútu. Eh, ďakujem, pani predsedajúca. Eh, naši eh, dopravcovia by mali mať možnosť pracovať v čo najlepších podmienkach a to znamená okrem iného aj to, že musíme zabezpečiť, aby boli parkovacie miesta, ktoré sú bezpečné, dobré a vyhovujúce, ale aj a to, aby sa urobilo všetko, čo je možné na to, aby sa Ehm, zablokovala e, táto súťaž v znižovaní, e, zhoršovaní pracovných podmienok a pokiaľ ide o plat, ten musí byť rovnaký všade, to by malo byť základné, malo byť základné pravidlo. No ale ako to všetko zabezpečiť, e, respektovanie pravidiel v praxi, ale aj v legislatíve. Samozrejme, to zďaleka nie je ideálne. Máme tu ehm, nedostatok databáz a údajov, Musíme vyžadovať viac efektívnych kontrol, kontrol, kontrol ktoré nie sú diskriminačné. A napokon treba e, samozrejme e, vychádza z toho, že všetko je to dosť e, zložité. Ďakujem. Áno. Takže, kolegyne a kolegovia, veľa Eh, veľa vecí sa na vnútornom trhu eh, preváža každý deň a chceme mať eh, bezpečné komunikácie a preto musí, dodrž, musíme dodržiavať dobu jazdy a odpočinu a ďalšie podmienky. Veľa sa tu hovorilo o schránkových firmách. Je veľa takých spoločností, ktoré zaobchádzajú veľmi dobre so svojimi vodičmi, ale nie sú to bohužiaľ všetky. A preto treba zabezpečiť, aby boli veci v poriadku pre našich vodičov. A samozrejme musíme takisto mať na mysli, že máme aj rôzne názory v celej Európe, jednoducho a máme rôzne mzdy v celej Európe. Nemôžeme platiť to isté všade, ale musíme tie podmienky v každom prípade zlepšiť. No a okrem toho je škoda, že vodiči autobusov sú ako si vynechaní z tohto všetkého sú ponechaní e, na pospas. A myslím, že aj pre nich treba hľadať riešenie. Ďakujem, e, pani Vieux, minúta. Ďakujem pekne, ja som tiež nahnevaná, pretože tá obštrukcia to je naozaj na poslednom mieste vec, ktorú by sme mali robiť. Koľko tu bolo irregulárnych vecí pri týchto e, rozprávach za posledné mesiace? Mali sme tu spory medzi europoslancami, medzi EÚ, medzi prepravcami a teda nakoniec sme sa dopracovali takémuto výsledku e, ľudia sú nahnevaní, je na to veľmi a myslím si, že e, hovoríme tu o budúcnosti troch miliónov zamestnancov, treba konkrétne rie- e, riešenia, treba bojovať proti sociálnemu dumpingu, treba ten, e, tie pravidla od prvého dňa e, vymáhať a tí kamery si to tiež požadujú. Ja som sa s nimi rozprávala a aj e, odbory kamenistické požadujú tento balíček, takže treba hlasovať, pretože môže sa stať, že zajtra Eh, už možno eh, ten pomer síl v parlamente nebude taký pozitívny pre týchto eh, ľudí a naozaj tie nedodržiavania by sa mali ukončiť. Ehm, pokiaľ je kapotáž, treba to ako prvé prešetriť alebo sa k tomu dostať, pretože aj na výbore to bolo ako prvé, takže treba postupovať demokraticky. Ďakujem. Pán Marinesku, minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. My tu máme e, európske nariadenie a e, ide vlastne o to, aby sme unikli francúzským a nemeckým národným pravidlám, ktoré chránia určité priemyselné odvety ja a využívajú na svoju výhodu e, tieto e, podmienky. Chceme, chcem, aby sme mali e, transparentnú, korektnú reglementáciu v Európe, ktoré budú dobré pre všetky členské štáty, nielen pre niektoré. Ale to, čo sa navrhuje teraz, znamená, že sa bude opäť ochraňovať určitá časť Európy. Vypočul som si kolegov, nesmieme jednoducho prehliadať e, tú sociálnu stránku argumentácie. Určite treba zaviesť určité podmienky, to sú ustanovenia, ktoré treba zohľadniť. Musíme takisto eliminovať všetky aspekty, ktoré sú v rozpore so zmluvou a musíme takisto rešpektovať slobodu a dopravy a pohybu a ide o to, aby sme prišli s korektnejším návrhom. Ďakujem. A ďakujem pán Kristensen Minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán Telička a pán Edok e, dosiahli kompromis a je to dobré východisko, aby sme toto vyriešili a mali určité vyvážené pravidlá, niečo, čo je lepšie pokryť o pracovné podmienky pre e, za vodičov a takisto aj pre e, spravodlivú hospodárskú súťaž pre podniky v tomto sektore a zlepší nám to zvýšiť, pomôže nám to zvýšiť aj cestnú bezpečnosť Takže e, treba podporiť e, vynikajúcu prácu spolu e, spravodajcov na týchto troch kompromisoch, o ktorých treba hlasovať v rámci tohto balíka. Myslím, že je to zrejme. Je zrejme, že čelíme deštruktívnym silám a tie urobia všetko, aby nám zabránili dosiahnuť rozumnú dohodu na úrovni EÚ. Sú ľudia, ktorí stále chcú konkurovať tými nevyhovujúcimi podmienkami pre vodičov a to nie je priateľné a preto hlasujme za tieto kompromisy. To nám dá rozumné riešenie. Ďakujem. Pán Kiučuk. Minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Kolegyňa a kolegovia, je dobré, že máme rozpravu, pretože e, sa tu ozývajú rôzne názory a e, vychádza na povrch komplexita celej témy balík mobility samozrejme veľmi úzko súvisí s myšlienkou jednotného trhu a tento e, e, prístup však nevedie k rozvoju jednotného trhu, podkopáva ho. Samozrejme, vodiči si zasluhujú dobré pracovné podmienky, pretože je to ťažká práca, a zodpovedná profesia, ale Nemôže sa to dosiahnuť tým, že budeme ničiť e, podniky, ktoré e, vychádzajú z princípov voľného e, trhu. U, mňa, u nás len vlastne predstavuje 17 HDP a je e, zdrojom obživy pre 200 tisíc, e, vyše 200 tisíc ľudí, takže nemôžeme stavať e, centrum proti periférie. Odmietnutie tých dvoch z tých troch spisov ukazuje, že tu chýba konsenzus, pokiaľ ide o balík ako taký a nemôžeme dovoliť si dovoliť tú nezodpovednosť, aby sme to prijali, pretože v opačnom prípade by to malo veľmi negatívny vplyv na milióny ľudí. Ďakujem. Pani Schmidt. Pani Pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia, zažívame, ako rýchlo e, sa stane, že parlament nie je schopný uznašania, keď sa e, zablokujeme iba na naše národné pozície. Mali by sme predsa byť viac než len najmenší spoločný menovateľ našich volebných okurskov. Mali by sme spoločne vypracovať najlepšie možné riešenia a potom ich schváliť e, Nepodarilo sa nám to naprieč politickými skupinami a podľa toho teda aj vo výbore, aj tu v pléne sme zúfalo zlyhali. Rokovací poriadok e, naozaj bol e, deformovaný až na maximum a vidíte, ako to dopadlo a aké toxické to je, keď sa zastávajú iba partikulárne záujmy. Ak sa niekto e, stiahne iba do svojho vlastného pohľadu, ktorý považuje za rozhodujúci, všetko sa vidí ako prekážku, tak Eh, takáto eh, takýto postoj Európe viac poškodí, než pomôže a v výbore eh, TRAN nebol žiadny kompromis, iba pokiaľ ide o kabotáž. Pani Breso. Ďakujem, pani predsedajúca Balík mobility je e, náročná práca, ktorú vykonali e, gestorské výbory, aby riešili situáciu v sektore, kde je divoká konkurencia a kde sú nepriateľné životné podmienky nielen pre vodičov, ale kde e, sa ohrozujú životy ostatných občanov Európy na cestách a samozrejme to prispieva k emisiám CO2. Takže Ide o to, aby sme mali aj dobrú železničnú dopravu, nákladnú dopravu, aby e, sa znížili emisie CO2 na našich e, cestách a preto treba dospieť k rozumnej dohode na modernizáciu tohto sektoru a na zabezpečenie bezpečnosti a kvality práce vodičov, konkrétne e, prostredníctvom zavedenia čo najskôr e, inteligentného z tachografu, aby boli možné efektívne kontroly a zabezpečovali e, sa normy. Treba mať odvahu a e, hlasovať a zistiť, či tento parlament je schopný vyriešiť a rozhodnúť o tejto tak zložitej otázke. Ďakujem. Ďakujem, pán de Grandes Pascual. Minúta, prosím. Ahora. Gracias. Ďakujem pekne. Dohody, ktoré boli dohodnuté na výbore TRAN, boli takou veľmi náročnou rovnováhou, ale potom, ako sa hlasovalo na plenárke, to vlastne narušilo túto náročnú rovnováhu a ja e, chcem povedať, že e, sú tu e, jasne vidieť snahy tých dominantných krajín e, dávať prekážky tým menším, periférnejším e, krajinám, ktoré sú konkurencieschopnejšie. E, hovorí sa tu o tom sociálnom dumpingu, nejakých minimálnych európskych platoch, ale to je v nesúlade s, so slobodným e, trhom. Hovorí sa o, o ochrane sociálnych práv alebo práv pracujúcich a v skutočnosti reálne je to protekcionizmus. Takže tie cieľe nie sú až také dôstojné, ako by sa to znelo. Pokiaľ ide o ten čas oddychu, pokiaľ ide o tú kapotáž, pokiaľ ide o administratívne e, požiadavky, pokiaľ ide o zahrnutie aj tých menších e, vozidiel, dodávok a tak ďalej. To všetko bude zvyšovať iba náklady e, pre tieto firmy z menších, periférnejších krajín. Už netreba o tom e, e, ďalej e, rokovať. Mala by to, mal by to rozhodnúť ďalší parlament, ktorý príde po nás. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Liberacký. Ďalej jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Nuž, bol by som býval rád, keby sme tu mali ďalších troch ľudí v mandáte, aby sme to mohli definitívne odmietnúť. Dámy a páni, Mám pocit, že tu nejde o, o únavu vodičov, ale o obmedzenie prístupu na trh tejto časti Európy, e, ktorá prístup, ktorý predstavuje konkurencieschopnosť v cestnej doprave. Vy nám vlastne hovoríte, že nemáme právo byť konkurencieschopní a ak sme príliš konkurencieschopní, tak nájdete všetky nástroje a možnosti na to, aby ste nám v tom zabránili. No a Teraz počujem, že niektoré členské štáty budú mať jednostranné opatrenia, ak my neschválime tento e, balík a myslím, že to je vydieranie. A títo ľudia, to znamená títo vodiči nie sú vysielaní pracovníci. Mali by sme jednoducho e, zabrániť v hlasovaniu o tom a urobiť to až v nasledujúcom mandáte pani Jazloviecka minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Už dohadovanie sa o tom, do akej miery treba alebo netreba hlasovať o balíku mobility, to vlastne skrýva problém koordinovania systémov sociálneho zabezpečenia. Článok 14 obsahuje kritériá, ktoré podporujú vysielanie pracovníkov, pretože medzinárodná doprava a príslušné spoločnosti nie sú schopné splniť tieto kritériá. Každý zamestnávateľ je takto ohrozený zmenou zákonov, e, ktorá má retroaktívnu účinnosť. Francúzske spoločnosti by mohli byť nútené E, pracovať podľa luxemburského alebo nemeckého práva a nemecké e, zasa podľa rumunského či polského práva e, malo by sa zabrániť chaosu po implementácii balíka mobility bez článku 14 a preto musíme opäť analyzovať celý balík a zaviesť zmeny, ktoré umožnia dopravným podnikom fungovať regulárne na európskom trhu. V parlamente sme zodpovední za riešenia, ktoré uľahčia život ľuďom na spoločnom trhu a obmedzia administratívne náklady a zaťaženie európskej spoločnosti. Ďakujem. E, teraz minúta, pani e, Jungerius. E, ďakujem, pani predsedajúca. A sú teda ľudia, ktorí demonstrujú v Strasburgu aj v Bruseli a chcú dobrú budúcnosť a poctivé riešenia. Myslím, že je dôležité, aby pochopili. A dôležité, aby sme sa k tomu postavili člen tu v plenárnom zasadnutí, pretože to ináč podkopáva našu dôveryhodnosť. Dnes e, v apríli, ak budeme hlasovať za tieto návrhy, e, to znamená, pokiaľ ide, e, tak zabezpečíme odpočinok a slušnú mzdu týmto pracovníkom. o to mi vždy išlo pretože v opačnom prípade ohrozíme ich pozíciu. Um, nemôžeme znížiť, zhoršiť podmienky práce. Um, v opačnom prípade by sme um, skutočne čelili zhoršenej situácie. U nás musíme riešiť otázku stránkových spoločnosti a zabezpečiť slušné um, časy jazdy. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Áno, e, práca, ktorú vykonávame, tá rozpráva, ktorú tu dnes máme, sa týka voľného pohybu služieb a zamestnancov. Ale zároveň ide tu e, aj pre e, ľudí, ktorí nespadajú do medzinárodnej prepravy. Je tu aj otázka pracovných podmienok vysielaných pracovníkov. Máme tu všeobecnú smernicu, pokiaľ ide o práve vysielaných pracovníkov, ale pokiaľ ide o cestnú e, prepravu, e, nemali by tu byť vysielaní pracovníci prvej kategórie a druhej kategórie, ako to tu už aj e, zaznelo, pokiaľ ide o platy, pokiaľ ide o sociálnu ochranu a tak ďalej. Proste toto je predsa tá myšlienka Európskej sociálnej ochrany. Treba regulovať kapotáž, treba zabraniť tomu, aby sme tu mali fragmentáciu podľa národných pravidel, také rozlomenie Európy a treba podporovať Európu našich občanov, Európu zamestnancov. To je základ, to je náš základný pilier v Európe a mali by sme ho posilniť. Ďakujem pekne. Ďalej pán Kurumbašev. Благодаря ви, госпожо председател. Áno, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Poprvé chcem pogratulovať pánovi predsedovi Tajanimu. On spravil jedinú možnú vec, prijali jediné možné riešenie. Nepodporil ani tých, čo sú za, ani tých, čo sú proti tomuto e, balíčku. Iba proste e, podporuje zákonnosť. A opakovane sme boli vydieraní rôznymi tvrdeniami, že pokiaľ tento balíček nebude prijatý, tak členské štáty si príjmu svoje vlastné e, rozhodnutia. Je to Európska únia alebo je to únia členských štátov, e, ktoré sú potom rozdelené do nejakých e, skupiniek. My sme videli sociálny e, dumping ako istý, istý výsledok, pretože západné firmy začali platiť také platy, ktoré sú polovicu nižšie než, majú, eh, aké, než aké platy majú eh, rumúnsky či bulharskí vodiči, aby proste nebola táto bitka. A pokiaľ nebudeme o tomto eh, balíčku hlasovať teraz, to nie je nejaká slabosť. Budeme naďalej bojovať za tento balíček a potom aj počas ďalšieho, ďalšieho funkčného obdobia, nie iba tohto. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovoríme o balíku mobility a je to veľmi zložitá, je tá téma aj z politického hľadiska, ale už je z toho taká sága. My rešpektujeme všetku vykonanú prácu zo strany kolegov, výborov a e, spravodajcov a najmä zo strany výboru pre dopravu. Nie je to jednoduché a nie je ani hodné parlamentu, e, aby e, analyzoval 1700 pozmenujúcich návrhov v priebehu jednej hodiny. Tie návrhy prišli aj od e, Európskej komisie. My teda musíme sa tu vyjadriť, lebo všetká tá práca tu v parlamente mala za cieľ vyvážiť návrh komisie, a ktorý obsahoval už určitú nerovnováhu. Musíme rešpektovať základné princípy jednotného trhu, voľného pohybu pracovníkov a tovaru a preto tvárou e, v tvár možnosti e, ktoré sa, e, možnostiam, ktoré sa ponúkajú lepšia nedokonalá dohoda, než žiadna dohoda. Ďakujem. No, ďakujem pekne, rozpráva sa ešte neskončila. A kolegovia, ktorí sa chcú rozprávať, nech sa rozprávajú vonku, lebo my diskutujeme. Pani Tapardel, eh, ďakujem pekne. Pokiaľ ide o eh, tento eh, balíček mobility, ako ho navrhuje komisia, potom aj kolegovia spravodajcovia. Proste keď sa takto príjme, tak dojde k bankrotu stoviek firiem vo východnej Európe a budú e, zničené stovky alebo tisícky pracovných miest. Budú, na to, budú z toho dôsledky nielen pokiaľ ide o tieto východoeurópske e, dopravné firmy, ale bude tam e, dopad, negatívny dopad aj na fungovanie vnútorného trhu. Bude viac protekcionizmu, bude e, narušanie podmienok hospodárskej súťaže. Toto je neakceptovateľné. Nesmie to byť dedictvo nášho funkčného obdobia, e, volebného obdobia Európskeho parlamentu. Musíme podporovať sociálne práva vodičov, kamionistov a kolegovia, ktorí využívajú tento argument, tí by mali ale e, súhlasiť aj s tým, aby tá cena e, na kilometr bola férová, aby aj firmy e, z periférnych krajín mohli svoje náklady e, zaplatiť, preplatiť a umožniť lepšie pracovné podmienky. Treba byť zodpovedný. Netreba príliš prísne podmienky, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov alebo ich návrat. Pán Novakov, nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, sú tu ľudia, ktorí podporujú tento balíček a hovoria, že bojujú za sektor dopravy. Ale ako to robia? Tým, že sa snažia zničiť tento sektor? Bolo povedané, že kompromis, ktorý e, bol usiahnutý, je dobrým základom pre hlasovanie, ale to nie je pravda treba dvoch aktérov, ak, sa, ak sa chcete dohodnúť a jeden z tých aktérov tu nebol. Poprvýkrát v histórii tohto parlamentu niekto napísal správu bez toho, aby spravodajca o tom vôbec vedel. Takže toto nie je naozaj e, kompromis. E, o pár týždňov sa nám končí e, funkčné obdobie a nie je teraz čas na to, aby sme sa dopracovali k dobrému, vyváženému riešeniu. Jediné dobré riešenie je presunúť to na ďalší parlament, a potom to 5 rokov, aby to spravil. Čiže nie je tu už, e, nie je tu už otázka e, dopravy, ale otázka zdravého sedliackého rozumu. Je príliš neskoro na to, aby sme tento balíček teraz prijímali. Už tvrdýkrát sa nám to nepodarilo, čiže asi to o niečom vypoveda. Bolo dosiahnutých veľa vecí, ale 5 krát viac vecí je neúspešne eh, nastavený v tomto bačku. Takže necháme to prosím vás pre ďalší parlament. Ďakujem pekne. Koti visiems pranešėjams už darbą. Tačiau turiu pasakyti ir kitą. Eh, ďakujem pekne, hovorí pani Andrikien. Ja chcem eh, spomenúť jednu vec. My sme sa nedopracovali ku kompromisu. To, čo máme na stole, to nie je kompromis. 1600 pozmeňovacích návrhov jasne hovorí, že konsenzus dosiahnutý nebol a nemáme už čas na dosiahnutie tohto konsenzu. Už iba pár týždňov máme do konca e, volebného obdobia a musíme nájsť také riešenie, ktoré bude vychádzať z konkrétnych bodov. Poprvé, treba sa dohodnúť na všetkých troch e, týchto predpisoch, pretože tieto sú navzájom e, prepojené, pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A po druhé, je tu istá sada pravidiel, ktoré sú univerzálne, ktoré sa týkajú každého z nás. V prípade jednotného trhu potrebujeme vylepšiť pracovné podmienky vodičov, bezpečnosť na cestách, to všetko samozrejme všetci chceme, ale nesmieme dopustiť, aby niektoré štáty a niektoré firmy boli vytlačené z trhu. Pán Blažitý, nech sa páči. Gerbiamas kolegos Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Ja som svoj času bol ministrom dopravy a tento sektor poznám veľmi dobre. A nebudem dávať teraz nejaké veľké vyhlásenia. Samozrejme, sociálne práva pre pracovníkov sú veľmi dôležité. A správne bolo povedané, že nejaký rozdelený vnútorný trh, to znamená, že operátori z periférnych e, členských štátov sa reálne nedostanú na ten hlavný veľký e, trh. Čiže pokiaľ príjmeme toto rozhodnutie, ja chcem sa poďakovať e, predsedovi parlamentu Tajanimu za to, že prijal rozumné rozhodnutie, že sa rozhodol, že nebude sa o tom nakoniec hlasovať, ale chcem ešte zdôrazniť následovnú vec. Vodiči z Litvy, z Estonska, z ďalších malých krajín, tí, ktorí pracujú pre e, firmy vo veľkých krajinách, či to je Nemecko, Holandsko alebo ďalšie, tak e, nie sú, nemajú e, rovnaké platy ako tí miestni. Dokážu sa vrátiť domov, dokážu sa stretnúť so svojimi rodinami, straviť s nimi nejaký čas, sú ubytovaní v hoteloch, pokiaľ sú mimo. To je relevantná otázka. Ďakujem pekne, poprosím všetkých kolegov, aby mm, vystupovali, alebo teda aby boli ticho, pretože stále nám prebieha e, rozpráva. Pán Lundgren, nech sa páči. Ďakujem pekne. To, čo sa dnes deje, je obrovská tragédia veľké časti e, tra- e, sektoru dopravy v Európe očakávajú, že príjmeme rozhodnutie v otázke a my sklameme všetkých pracovníkov v tomto sektore, klameme ich v prospech kapitálu, pretože o to tu ide. Ide o to, že mnohí v tejto snemovni hlasujú za to, aby e, iné auta mohli jazdiť v iných krajinách. Ja ako Švéd napríklad e, neakceptujem, že 3-4 tisíc zahraničných e, zahraničí registrovaných vozidiel je v našej krajine, ktorí nedodržajú naše pravidlá, chodia na našom trhu trhu, zabíja to náš trh, takže e, musíme tu mať európsku spoluprácu, e, ale nie vzdať sa svojho vlastného e, trhu. Musia sa jednoducho krajiny v tomto na niečom dohodnúť. Ďakujem pekne. Madame Votmans. Pani Votmans, nech sa páči. Hlasili ste sa? Nie? Dobre, pán Pimentel López. Ďakujem, pani predsedajúca. Chaotický prístup k diskusii o tomto balíku mobility ukazuje, ako sa skláňajú, ako sa e, krútia európske inštitúcie len pri e, predstave o tom, že by sa zlepšili podmienky pracovníkov ale máme tu návrhy a usmernenia rady, na nich nie je nič dobré, zabraňujú v podstate e, riešenie eh, bilaterálneho jej dopravy a kabotáže a v podstate eh, eh, v dôsledku toho je neobmedzený počet operácií a mm, môže sa predlžiť takisto doba z dvoch na tri týždne alebo dokonca až na 4 týždne, až potom má mm, vodič právo na týždenné, týždenný odpočinok alebo na celý víkend. Toto je v podstate pilier vykoristovania pracujúcich. Pani Šojdrová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia. Ak dnes, ak Európsky parlament dnes nerozhodne o balíčku mobility, budeme predlžovať veľkú neistotu, ktorá v sektore dopravy existuje. Ospravedlňujem sa kolegom, ale veľmi ťažko sa mi hovorí, lebo sama nepočujem seba. Poprosím vás, kolegovia. Prepačte, pani Šudrova, naozaj, vážení kolegovia, prosím vás, buď si sadnite a buďte ticho, alebo choďte mimo miestnosť. E, pán Buzek, pán Bove, pardon, e, aj pre vás to platí. Nech sa páči, pani Šojdrova. Ďakujem. Za rakúskeho predsedníctva sa podarilo dosiahnuť kompromis na rade pokiaľ ide o tento balíček mobility. Ja som presvedčená o tom, že Európsky parlament by mal takisto byť schopný dopracovať sa ku kompromisu. Predsa vieme, že smernica v vysielaní e, pracujúcich pracovníkov e, ráta s tým, že bude že budú prijaté také opatrenia, aby e, vodiči, aby dopracovia vedeli, za akých podmienok budú vysielať alebo vykonávať svoju činnosť. Už dnes sme svetkom svetkom toho, že mm, prebieha veľa e, konaní, pokiaľ ide o porušenie zmluv. E, máme tu prípady Francúzska, Nemecka, Loa Macron a kvôli balíčku pre mobilitu sa tieto e, konania presúvajú najskôr, takže treba dosiahnuť kompromis. Ďakujem pekne. Ďalej pán Kaputo. Grazie. Ďakujem Pani predsedajúca, balík mobility sa musí schváliť, lebo predstavuje výhody a zvyšuje konkurenciu schopnosť sektorov. Mm, treba e, zabrániť e, systematickej kabotáži a samozrejme treba e, urýchliť zavádzanie nového tachografu od roku 2022. Všetky tie opatrenia umožňujú voľný pohyb služieb a tovaru v Európe a vytvárajú dobré prostredie pre konkurenciu a dobré pracovné podmienky pre e, pracovníkov. V opačnom prípade budeme mať chaos s rôznymi legislatívami v jednotlivých členských štátoch. To je niečo iné než spojená Európa, jednotný trh. Treba mať teda flexibilitu pre e, e, dobu jazdy, e, obmedziť túto flexibilitu pre dobu jazdy a odpočinku, aby sme zvýšili bezpečnosť cestnej dopravy. Treba stanoviť podmienky, ktoré majú jednoznačné dôsledky pre podmienky práce, menšiu únavu a samozrejme to v záujme bezpečnosti pracovníkov aj účastníkov cestnej dopravy. Ďakujem pekne, poprosím naozaj, e, buďte tichšie e, a vystúpi ďalej pán Šogor, jedna minúta. Thank you. All the experience... Ďakujem. Pokiaľ ide skúsenosti s balíčkom e, pre mobilitu, ukazuje sa, že netreba sa náhli k týmto návrhom. Už od začiatku to bol zlý návrh, namiesto toho, aby sa e, tu podporovali nejaké národné opatrenia, ktoré idú por, proti jednotnému trhu, tak komisia podporuje reštriktívny e, prístup a zvyšuje ho na európsku úroveň, čiže akýkoľvek e, krok proti jednotnému trhu, proti hospodárskej súťaži, proti diskriminácii e, veľkého počtu členských štátov je zlý. E, Ani environmentálne otázky tu nakoniec nie sú zohľadnené a v žiadnom prípade to nie je v záujme väčšiny členských štátov alebo občanov. Ak by sme odstúpili od nejakých simplistických sloganov, tak by sme videli, že e, vlastne sú sa znižuje konkurencieschopnosť nášho priemyslu, že sa tu monopoly posilňujú, že sa zvyšujú ceny pre spotrebiteľov, a zároveň sa rozdeluje Európa na dve skupiny, čiže treba tento balíček rozhodne nechať pre ďalší parlament. Ďakujem pekne, ďalej pán Bužo. Merci beaucoup, madame prezident. Ďakujem pekne a chcem oceniť rozhodnutie pána predsedu e, Tajaniho, pokiaľ ide o to, že tento e, kontroverzný balíček sa vráti naspäť na komisiu. A naozaj, prosím vás, kolegovia, buďme rozumní, tento balíček reálne je darčekom pre euroskeptikov. Nezabudujeme, že doprava, cestná doprava predstavuje hlavný zdroj e, príjmov pre 10 tisíce rodín z periférnych krajín EÚ. Dohoda nie je ideálna, treba ju na novo prehodnotiť, pretože v opačnom prípade sa bude fragmentovať trh na západ a východ. Treba dosiahnuť rovnováhu medzi dobrými pracovnými podmienkami pre vodičov, medzi dobrou, dobrou úrovňou bezpečnosti cestnej e, dopravy a zároveň treba aj rešpektovať slobodu eh, mm, prepravy tovaru a takisto aj slobodu pohybu osôb v rámci EÚ. Eh, ďakujem pekne, pán Kramer. Ďakujem, pani predsedajúca. To, že dnes máme tu takýto časový tlak, je najmä eh, kvôli komisii, pretože Juncker a Timmermans dva roky vyčlenovali komisárku, ktorá to chcela už predložiť. Mali, boli by sme mali viac uh, Eh, času. A druhá vec, samozrejme, kontrola je potrebná. Bez eh, kontroly nepotrebujeme zákony, ale máme tie tachografy. Eh, ten tachograf tu bol už pred 15 rokmi. Komisia navrhla v roku 2036, že sa povinne zavedie a našťastie rada povedala, nie, musí to byť už v roku 2024, takže musí sa to udeť veľmi rýchlo, pretože bez kontroly ten, je za, ten zákon je zbytočný a vieme, že sa veľmi podvádza na cestách, že je ohrozená bezpečnosť a preto potrebujeme tachograf čo najrychlejšie, mm-hmm. najradšej už v roku 2022. A posledný v rámci keďže je pán Gvoga. All... Ďakujem pekne. Zabudáme, že dôchod dôchodky v niektorých krajinách sú také nízke, alebo tie aj platy, častokrát sú to iba, tri, eh, sú to iba 300 eur. Chceli by sme všetci nemecké platy, ale nemáme ich. Nezabíjajme tie krajiny, ktoré najviac podporujú Európu. Toto je hrozná smernica. Táto zničí eh, pracovné príležitosti ľudí, eh, ktorí sú pracujúci, ktorí chcú lepšie platy. Pomôžte nám, aby sme mali lepšie platy. Dáme si ten čas a pomôžte nám, aby sme spoločne vytvorili takú Európu, kde všetci môžu mať férové Eh, platy, ale prosím, eh, neizolujte nás. Ďakujem pekne. Každý eh, aj tým pádom je uzatvorené a poprosím pána Velu takisto vystúpiť a dodržať rečnícky čas. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, v mene komisie vám chcem poďakovať za dnešnú rozpravu. Všetky prvky rokovaní sú momentálne na stole a je čas hlasovať balíček pre mobilitu, tak ako je dnes predložený, ten vylepší e, situáciu v cestnej doprave v EÚ, vytvorí rovnaké pracovné podmienky pre firmy, kde budú rovnaké podmienky pre všetkých, zlepšia sa pracovné podmienky pre vodičov a posilňa sa aj možnosti kontroly. E, Riešia sa tu viaceré známe problémy e, v tomto sektore, ktoré dnes existujú a pokiaľ nebudú nové európske pravidla, pravdepodobne to bude viesť k ďalšiemu zhoršovaniu situácie na trhu E, cestnej e, dopravy, pokiaľ ide o sociálny dumping, pokiaľ ide o platy, pokiaľ ide o zvyšovanie protekcionizmu a tak ďalej. Dávam konkrétne príklady. Firmy, pre firmy tento balíček bude znamenať stabilný právny rámec, predvydateľný právny rámec, kde sa e, zabráni nejakým národným pravidlám, ktoré by iba narúšali a fragmentovali jednotný trh E, budú tam nejaké jasné pravidla, pokiaľ ide dokumenty, ktoré majú byť v tých kamionoch, e, ktoré sa majú nachádzať na palube e, tých kamionov. Bude tu nové to tzv. cooling off obdobie, ktoré zabraní tomu, aby dochádzalo k systematickým postupom v oblasti kapotáže. Treba aj profesionalizovať trh v oblasti ľahkých užitkových vozidel, ktoré budú mať rovnaké pravidla v rámci medzinárodnej dopravy a takisto sa zvýši používanie digitálnych nástrojov, kde sa bude znižovať administratívna zaťaž, napríklad v prípade vysielacích e, vyhlásení. Pre vodičov tento balíček takisto prinesie výrazné výhody. Pravidla, pokiaľ ide o vysielanie, tie sa ich budú týkať, e, pokiaľ ide o minimálnu mzdu, e, pokiaľ ide o pracovné podmienky hostujúcej krajiny. Bude tam mm, pravidelné posielanie alebo zasielanie domov po istom e, počte, po istých e, týždňoch, bude tam povinnosť povinného týždenného e, oddychu, kde je zaplatené ubytovanie, to tam bude vyjasnené, takisto lepšie podmienky oddychu budú zagarantované tak, aby sa zabránilo únave a e, rizika z hľadiska e, bezpečnosti na cestách e, vymáhanie bude lepšie, bude sa skôr e, Ehm, skôr sa budú využívať rôzne možnosti geolokalizácie alebo ďalších technológií, pokiaľ ide o čas e, šoferovania. A takisto budú tu lepšie, lepšie spolupráca medzi národnými orgánmi, kde lepšie budeme vedieť overiť pravidla kapotáže a ich dodržiavanie. Takisto aj e, lepšie budeme realizovať tie kontroly e, na cestách. Vieme, že mnohé z týchto dôležitých opatrení v princípe sú Eh, predmetom konsenzu tu v parlamente. A pokiaľ som otázky, ktoré sú ešte kontroverzné, tak tam odporúčujeme, aby ste podporili eh, mm, to, čo spomínajú aj spravodajcovia. Je to naozaj vyvážený prístup a je veľmi urgentné, aby sme dosiahli pozitívny eh, výsledok, pokiaľ ide o mobilitu, balíček pre mobilitu ešte pred európskymi voľbami, pokiaľ ide o stavu cest, cestného trhu alebo trhu s cestnou dopravou pokiaľ ide o prostredie, e, v rámci ktorých naše firmy e, fungujú. Toto sú veľmi závažné veci a nesme to zostať e, v tom stave status quo, ako je to dnes. Ešte neviem koľko dlhšie situácia na trhu je veľmi kritická a treba ju reálne riešiť. Opäť vám ďakujem, ďakujem spravodajcom, ďakujem pani predsedajúcej a ďakujem aj poslancom parlamentu. Ďakujem. Ďakujem ešte spravodajkyne pani Kilona, nech sa páči arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat pani predsedajúca kolegyne kolegovia dosiahli sme sa k finišu nášho maratónu a dúfam že predsedníctvo nájde odvahu dať o tomto balíku hlasovať na budúco týždňovom minipléne aby eh, sa eh, to teda odhlasovalo a viem, že to bolo veľmi ťažké prečítať si všetky tieto pozmeňovacie návrhy, pretože ich je tak veľa. Ale chcem pokázať na to, že tie pozmeňovacie návrhy tu eh, v Európskom parlamente eh, obiehajú už niekoľko rokov, nič zásadné sa tam nezmenilo. Niektoré e, skupiny sa stiažovali, že nemohli sa dostatočne zúčastniť, ale chcem povedať, že ak sa nezúčastníte ani na jednom zasadnutí tieňových spravodajcov v prvom pol roku, tak e, asi e, vyvolávate dojem, že vás to nejako zásadne nezaujíma a potom niektorí sa tu rozprávajú sami medzi sebou. Ja by som chcela vyjadriť podporu kolegom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 Eh, pán Van de Kamp, ako sa vysporiadate s takouto výzvou? Pani Kilenen. Eh, mevrouw, <clears throat> madame la présidente. Eh, pani predsedajúca. I will be... Ja budem veľmi stručný, ale viete, že mnohí to hovoria prvom rade myslím si, že bola dobrá rozprava a rozprava ukázala, že Európsky parlament v tomto balíku mobility číslo 1 je rozdelený. A teraz e, sa musíme postarať, aby sme neprijali nesprávne rozhodnutie v nesprávnom čase. A ak kolegovia Ertuk, Pavel Telička a aj Európska komisia hovoria, že Máme kompromisy, nie je to tak. Máme iba kompromisy o kabotáži, to, čo sa týka Ismailovho, teda e, spisu Ismail Ertuga. A naozaj máme v pláne veľmi ťažkú situáciu, pretože kom, výbor TRAN výbor pre dopravu, a to je aj mojou chybou, nebol úspešný pri príjmaní kompromisov. A ak to bude takto pokračovať, bude to veľmi zlé pre Európsku úniu a Európsky parlament. Ďakujem pekne. A napokon pán Ertuk. Ďakujem pekne, kolegyňa, kolegovia, pani predsedajúca. Myslím si, že Rozpráva za poslednú hodinu a pol ukázala, že opäť raz teda e, je potrebné celoeurópske riešenie a môžem všetkých ubezpečiť, všetkých kolegov v tomto parlamente, že využijem ďalšie, využijem ďalšie dne opäť raz na to, aby sa mi podarilo nájsť riešenie. Všetkých svojich kolegov pozývam, aby sa stretli, aby boli otvorení muž voči mojim návrhom. A opäť musím povedať, že sme našli kompromisy. Možno to pre niektorých kolegov nie je akceptovateľné, ale skúsime to znova a môžem vás ako spravodajca a koordinátor za socialistov ubezpečiť, že ja sa budem snažiť o naozaj nájdenie kompromisov. Čo musíme urobiť, čo musíme dosiahnuť je, že musíme zaručiť, že legislatíva sa ešte v tomto legislatívnom období upraví. Potrebujeme riadnu legislatívu, tak pre vodičov, a eh, aj pre tie čestné spoločnosti, ako si to zaslúžia. To je naša povinnosť a musíme to robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážené kolegyne a kolegovia. Spoločná rozpráva týmto uzatvorená a hlasovanie bude počas ďalšieho pléna. Oznámenie pán Jašek. E, saryusz wolski e, odchádza od nepriradených e, poslancov a stáva sa členom EKR od 27. marca 2019. A teraz začneme s hlasovaním. S práva Mihajlova a ide tu o podporu zamestnanosti mladých. Hlasovanie je menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželám. Prvé čítanie parlamentu je takto uzavreté. Ehm, správa Viegas. Aj toto hlasovanie ehm, je ehm, menovité. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželám. Správa Mihajlova, produkty, ktoré môžu čiastočne alebo e, celkovo e, prospievať. E, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Správa Panceri Preda Engel Coherence takže nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu pozmenujúce návrhy 535 až 551. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz návrh legislatívneho aktu, prvý blok pozmenujúcich návrhov, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 32 v dvoch častiach, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 41 prvá časť, to je za. Chcete kontrolu druhej časti? Dobre, urobíme to. Takže druhá časť pozmenujúceho návrhu 35, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. Pozmenujúci návrh 41, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť, to je za, proti, zdržali sa prijaté, 118, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 182, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, prijaté 191. časť 2 za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 336 za, proti, zdržali sa prijaté 479, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 537, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 538. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa prijaté 539. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 540 za. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 108 kto je za, kto je proti, kto sa držal prijaté, 541, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že je to zamietnuté, overíme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté veľkou väčšinou 109. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 542. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 543. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. 111, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 544, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 545D, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 132, 136. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 546. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 279 za. Proti? Zdržali sa prijaté 547 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté 359 za proti, zdržali sa, prijaté 548D. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 415 za, proti, zdržali sa, prijaté 549D. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 454 za, proti, zdržali sa, prijaté 550D, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 465 za, proti, zdržali sa, prijaté 553 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 466 za, proti, zdržali sa prijaté 555, 555, kto je za? Prepáčte, 555, ešte raz, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je zamietnuté. Hlasovanie o návrhu výboru e, menovité otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, prijaté. A teraz návrh legislatívneho uznesenie 552. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnuté 536 za, proti, zdržali sa zamietnuté 554 za, proti, zdržali sa, overíme si to, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté Prvé čítanie v parlamente je takto ukončené. Blahoželám spravodajcom. A teraz posledné hlasovanie. Správa Salafranca Sanchez Neira Flankestein nástroj e, pomoci e, v predprístupovom konaní pán McAllister. nechcete sa vyjadriť. E, takže som to zle pochopil. Takže pozmeňujúci návrh 130, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz návrh legislatívneho aktu, prvý blok, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A potom e, ústny pozmenujúci návrh e, pána Šoltesa. Prosím, e, môžete ho predniesť. Ďakujem, pán predseda. Mám ústny pozmenujúci návrh číslo 1 článku 7 odsek 5 písmeno G chcel by som nahradiť slova the fight against climate change slovami tackling climate change v súlade s dvoma spoluspravodajcami. Ja ďakujem vám za posúdenie môjho návrhu. Ďakujem, pán Šoltes. Je proti tomu námietka, proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie je. Takže budeme hlasovať o 123 takto pozmenenom pozmenujúcom návrhu, tak ako to povedal pán Šoltes, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Takže vypadá pozmenujúci návrh 58 a teraz 124, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 125 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 126 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 127 za, proti, zdržali sa prijaté. 128 za, proti, zdržali sa prijaté. 129 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže budeme hlasovať o návrhu komisie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, takže veľkou väčšinou prijaté. Blahoželám spravodajcom. A teraz si urobíme dve minúty e, prestávku a potom bude vysvetlenie hlasovania. Ďakujem vám.